Good afternoon. Príjemné popoludne, dámy a páni. Rád by som vás tu všetkých privítal, ak dovolíte. Myslím si, že je najvyšší čas začať naše dnešné rokovanie. Ak dovolíte, rád by som počas prvej hodiny hovoril svojim rodným jazykom, maďarčinou a potom budem hovoriť po slovensky. Hölgyeim és Uraim! Az első programpontunk. Dobre, vážení kolegovia, prejdeme na prvý bod programu. Schválenie návrhu e, programu dnešného zasadnutia. Pán poslanec Marias, Marias a jeho návrh správy, a teda správa o lepšej tvorbe legislatívy, tá bude odsunutá na novembrové stretnutie, ak súhlasíte. Pokiaľ nikto nemá námietky, tak to považujem za schválené. Máme nejaké ďalšie otázky alebo poznámky k návrhu programu? Ak nie, tak v takom prípade môžeme návrh programu považovať za schválený. Poďme na druhý bod programu a síce schválenie zápisnice z predchádzajúcej schôdze. Máme tu dve predchádzajúce schôdze a zápisnice z týchto dvoch podujatí to bolo 13. a 14. júla a 8. septembra. E, zápisnice boli rozdistribuované všetkým kolegom. Chcem sa spýtať, či máme nejaké námietky voči týmto zápisniciam. Ak tomu tak nie, tak v tom prípade považujeme zápisnice z týchto schôdzí za schválené. Poďme na podprogramu číslo 3. Tu máme oznámenia predsedajúceho. Dovolte mi medzi nami privítať nových kolegov. Je to v prvom rade pán Piero Suave, pevne verím, že vyslovujem toto meno správne, rovnako ako aj Alessandro Davoli. To sú dvaja talianskí eh, administratóri, úradníci, ktorí budú pracovať pre náš výbor a potom Katia Vater, ktorá zase je zamestnankyňou sekretariatu PETI. Takže vítajte medzi nami. Pevne verím, že sa vám práca v Európskom parlamente bude páčiť. Vítame vás medzi nami pod programu číslo 4, pod programu rôzne, rôzne otázky, tu nemáme nič, nemáme žiadne eh, body, ani kolegovia si nežerajú slovo. Takže tým sme vybavili pod programu rôzne, ten je za nami. Môžeme prejsť na ďalší bod a síce na petíciu z Talianska, ktorú, to je petícia číslo 1962 2014. Zastupca predkladateľa petície nie je prítomný, pokiaľ mi je známe, takže v tom prípade by sme dali slovo najprv komisii, najprv pán Carpenter a potom pán Harbit. A neviem, ktorý z nich dvoch sa k tomu vyjadrí. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, príjemné popoludne, vážení poslanci, poslankyne, vážení kolegovia. Samozrejme, my sme spracovali obsah tejto petície, ktorú predložil pán Beraldi, pán Berardi, talianský občan, ktorý bol zadržaný a väznený v Rovníkovej Gvineji až do polovice roku 2015. Tento prípad samozrejme bol predmetom e, vypovedí a svedectiev nielen pána Berardiho, ale venovali sa tomu aj ďalšie správy, vrátanie správa, ktorú realizovalo americké ministerstvo zahraničných vecí, Human Rights Watch a podobné. Je to pomerne známy prípad, ktorý e, nadnáša mnoho takých znepokojujúcich bodov. Odpovedám teraz v mene Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a pridáva sa ku mne aj kolega z DG Justice z Európskej komisie, e, ktorý s vašim dovolením, pán predseda, ešte doplní moje vyjadrenia, ale v každom prípade by som sa rád vo svojej odpovedi zameral na dva aspekty. V prvom rade, Európska únia a jej zvládanie situácie pána Berardina. A potom je to širšia téma otázky a vlastne právneho štátu a rešpektovania ľudských práv v rovníkovej Gvineji. V dvoch listoch, ktoré by som rád um, dal do vašej pozornosti, e, to sú list e, rodine pána Berardiho, ktorý bol zaslaný v apríli 2015 a v ďalšom liste, ktorý bol zaslaný e, organizáciám občianskej spoločnosti Action pour le chrétien pour la abolition de torture vo Francúzsku. tam sme vytýčili pomerne zoširoká ten prístup, ktorý sme sa rozhodli si osvojiť v tomto smere. A v prvom rade, ako asi viete, Európske inštitúcie nemajú same o sebe kompetencie pre konzulárnu ochranu individuálnych občanov Európskej únie. Toto je kompetencia, ktorá zostáva na úrovni členských štátov, štátne, štátnej príslušnosti daných občanov. Sú tu niektoré prípady, ku ktorým sa potom kolega vyjadri, a to sú prípady, keď európsky občan nie je zastúpený konzulárnymi orgánmi alebo diplomatickými orgánmi svojho štátu a Taliansko naozaj nemá ambasádu v rovníkovej Gvineji, ale ani Európska únia nemá ambasádu. Taliansko je tu zastúpené prostredníctvom ambasády v Kamerune a Európska únia je zase zastúpená ambasadou, alebo teda starým zastúpením v Libertyle v Gabone. Takže toto je téma konzulárnej zodpovednosti. A ponechajúc toto bokom, mali sme tu celý rad rôznych kontaktov, tak formálnych ako aj neformálnych, s orgánmi rovníkovej Gvineji, e, prostredníctvom veľvyslanca e, v rovníkovej Gvineji tu v Bruseli a takisto aj v Malavu ale naša delegácia cestovala z Libervillu do Malaviu a kontaktovali sme orgány rovníkovej Gvinej. V rámci týchto diskusí sme trvali na tom, že musia byť e, rešpektované medzinárodné normy v oblasti zadržiavania a takisto sme osobitne počerkovali potrebu zaručiť práva pána Berardiho na adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Musím ale povedať, že situácia v oblasti eh, výkonu odnetia trestu v rovnikovej Gvinej je veľmi závažná. Pán Berardy nie je jediný prípad, nie je to jediná situácia, v rámci ktorej by eh, takéto uplatňovanie spravodlivosti a eh, výkon odnatia trestu a výkon väzby boli spochybňované alebo boli otvorené na medzinárodnej scéne. Takže to nie je jediný prípad. Rovnako sme otvorili aj prípad ktorý sme viedli prostredníctvom politického dialógu. Bolo to obmedzené, ale do istej miery to fungovalo e, pri diskusiách s rovníkovou Gvineou. Čo chcem počerknúť je to, že situácia v tejto krajine je pomerne neobvyklá. Rovníková Gvinea neratifikovala revidovanú dohodu z Kotonu. To znamená, že nemáme e, v tomto prípade rovnaký typ politických vzťahov s touto krajinou, ako máme s inými krajinami AKT alebo s inými susedskými krajinami v Strednej Afrike, rovnako tam nemáme ani našu stálu delegáciu. Takisto neposkytujeme ani priame financovanie do rovníkovej Gvinei. Neratifikovanie dohody z Kotonu znamená, že nástroje pre politický dialog, ktoré zahrňajú aj zameranie sa na kľúčové prvkov a dohody z Kotonu, a tu by som rád počerkol práve ľudské práva ako jedna z týchto kľúčových prvkov, tak tie nie sú pre nás otvorené ako niečo, čo by vytváralo nejaký právny základ na rozdiel od e, iných krajín, ako napríklad Kamerún, Svetý Tomáš a Principe alebo e, Gabon. Momentálne zastávame pozíciu, že povzbudzujeme rovníkovú Gvineu, aby sa neizolovala na medzinárodnej scéne. E, veľmi dôrazne im odporúčame a takisto ich vyzývame, aby ratifikovali dohodu, dohodu s Kotonou bez ďalšej revízií, tak aby sme mali plný právny základ pre celé spektrum politického dialogu, vrátanie dialogu o ľudských právach. Nedávno sme sa vyjadrili aj k výsledkom prezidentských volieb, kde sme predniesli celý rad kritických poznámok, že to bola premrhaná príležitosť pre demokratizáciu tejto krajiny. Sme presvedčení, že ďalšie zlepšenia v demokratickej správe a riadení pomôžu rovníkovej Gvineji zlepšovať svoj medzinárodný imič a zároveň budeme naďalej sa snažiť viesť štrukturovaný dialog s touto krajinou, ktorá, ktorý samozrejme bude silne zameraný na ľudské práva. Budeme tam aj e, využívať tlak občianskej spoločnosti, aby sme podporili našu pozíciu. Toľko z mojej strany, pán predseda. S vašim dovolením dal by som slovo teraz kolegovi z komisie. Nech sa páči. Svojej kolegyni. Ďakujem pekne, pán Carpenter. Môj kolega už načrtol e, to, čo som chcela povedať, to, čo chcem ešte počiarknúť, je to, že Európska únia nemá žiadne kompetencie poskytovať konzulárnu ochranu a táto zodpovednosť je na úrovni členských štátov, aby poskytovali e, konzulárnu ochranu svojim občanom. V zmluvách máme článok 23 e, zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva. Tento článok hovorí o oblasti, ktorej môžeme mať kompetenciu a tento článok hovorí, že každý občan Európskej únie e, na území tretieho štátu, na území štátu, kde jeho štát nie je zastúpený, tak tento občan má nárok na ochranu prostredníctvom diplomatických konzulárnych služieb ktoréhokoľvek iného členského štátu a to na tej istej báze, ako by boli poskytnuté jeho vlastným členským štátom. Takže inými e, slovami, členské štáty musia poskytovať konzulárnu ochranu občanom iných štátov ako svojim vlastným občanom. Tu sme boli e, informovaní, že e, autor petície dostal e, konzulárnu pomoc, ktorú dostal ako nezastúpený občan Európskej únie v treťom štáte. Ďakujem pekne, pán predseda, toľko k tomu. Köszönöm szépen. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že to sme, to sme si mohli vypočuť adekvátne zhodnotenie situácie. Teraz by som rád otvoril priestor pre kolegov. Chce sa niekto k tomuto vyjadriť? Máme nejaké reakcie, poznámky k tejto petícii? O... Zdá sa, že tak tomu nie je. A predsa len, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, prišiel som neskoro a nepočul som si vnútorné vystúpenie ale vypočul som si odpoveď komisie, hoci ja tomu chápem, že to nie je európska kompetencia. Ale myslím si, že by malo byť úlohou EÚ minimálne, ak nie vyvíjať tlak na Guineu, minimálne upozorniť talianské orgány, ako majú pomáhať svojim štátnym príslušníkom, pretože minimum je e, rešpektovať základné práva. Ja dúfam, že minimálne komisia vyzve talianské orgány, aby bližšie sledovali situáciu svojho štátneho príslušníka. Ďakujem vám pekne. Máme niekoho ďalšieho, kto by sa k tomuto chcel vyjadriť? Ak tomu tak nie, tak navrhujem nasledujúce riešenie táto petícia už e, nie je ani veľmi validná v tomto momente a práve preto by sme mali túto konkrétnu petíciu uzavrieť a zároveň by sme mali napísať list Európskej komisie, ako navrhoval aj pán Martin, a mali by sme požiadať Európsku komisiu, aby nás informovala o tom, ako plánujú pracovať na zlepšení situácie v oblasti ľudských práv rovníkovej Gvineji, takže ak súhlasíte, eh, môžeme poslať tento list komisii. Dobre, ďakujem pekne. Môžeme prejsť na ďalší bod programu. Toto je petícia 944 lomeno 2004. Autorom petície je Sheila Ellis, občianka Spojeného kráľovstva. Ne, bohužiaľ nemôže byť prítomná z dôvodu svojich vlastných dôvodov, z rodinných dôvodov a dal by som teraz e, slovo Polovi Snajkovi. Turtaše, prečo? Pán Spajt, ste tu? E, dobre, nech sa páči, máte slovo. Yes, thank you very much, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. komisia uzavrela svoje pilotné projekty na konci roka 2014, čiže už nemáme nezávislý zdroj informácií ohľadom tejto petície, avšak veľmi pozorne sme preskúmali tie posledné skutočnosti, ktoré boli dané na vedomie tomuto výboru a zdá sa, že okolnosti, ktoré viedli komisiu k uzavretiu toho pilotného šetrenia, tie ešte stále platia súčasnej situácii. Inými slovami, Spojené kráľovstvo prijalo nevyhnutné kroky smerom k potrestaniu e, nezákonne konajúceho subjektu. V tomto prípade ten environmentálny prečin je sledovaný a je zmierňujúce opatrenia, ktoré sú potrebné v tejto súvislosti, sú realizované. Napriek tomu, že konštatujeme, že ešte stále dochádza k zvýšeniu miery znečistenia, v niektorých situáciách a že naďalej si vyžaduje toto miesto monitorovanie a vieme, že je naplánované čoskoro aj uzavretie týchto, týchto priestorov, respektíve staveniska, tak už nemáme nejaké ďalšie skutočnosti, ktoré by sme chceli dať na vedomie tomuto výboru. Ďakujem pekne. Teraz sa spýtam kolegov, či chce niekto doplniť k tejto konkrétnej petícii. Ďakujem pekne. Toto je už e, dlhodobá petícia e, zo severovýchodného Anglicka, z môjho volebného okrsku oblasti a je hodné poznamenať, ako povedala aj komisia, že v roku 2013 v dôsledku aktivít e, tých iniciátorov petície komisia iniciovala kroky proti vlastníkom tejto oblasti 125 tisíc libier e, pokutu dostal e, takýto tento, tento vlastník teda tejto oblasti tým, že umožnil e, únik amoniaku v tejto, tejto časti dotknutej. Ale aj napriek tejto pokute ešte stále dochádza k únikom takejto látky aj do okolitých miest. Napriek snahe eliminovať takéto znečistenie nie je celkom jasné, ako dlho ešte bude presakovať takáto, takéto znečistenie a aký je presný jeho rozsah. My sme realizovali veľa aktivít, pokiaľ ide o túto petíciu v tejto oblasti. Ešte stále sú tu spochybňované dôvody a príčiny potom e, takéhoto znečistenia. Či, otázka je, či je to len jednorazová záležitosť, alebo či je to dlhodobejší problém. E, aby som vám dala troška aktuálnu informáciu, pretože bohužiaľ Šíla ani ďalší autory petície tu dnes nemôžu byť e, z dôvodu choroby alebo iných prekážok. E, v januári tohto roku e, môj úrad zorganizoval stretnutie medzi DEFRA, vládnou agentúrou, environmentálnou agentúrou a medzi autormi petície na mieste a zadefinovali sme postup ďalej, ako bojovať proti dôvodom znečistenia v rámci Horton Springs DEFRA a environmentálna agentúra sa dohodli, že e, prinútia toho vlastníka, toho staveniska, aby e, robil nejaké sondy v tejto oblasti, aby zistil, že či to znečistenie je len dôsledkom nejakého jednorazového, jednorazovej udalosti, ktorá sa udiala asi pred 7 rokmi, alebo či je to znova sa opakujúci problém, ktorý si bude vyžadovať ďalšie kroky v rámci tejto skládky. Okrem toho, environmentálna agentúra sa dohodla alebo súhlasila s tým, že uzavrie 6-mesačnú správu, a kde popíše výsledky ohľadom kvality podzemnej vody a takisto kvality vody, ktorá je čerpaná nedá v blízkej prečerpávacej stanici. Výsledky, ktoré zverejnila environmentálna agentúra tento rok, eh, poukazujú na to, že aktívne pracujú na zlepšení situácie my od začiatku sme chceli zabezpečiť, aby informácie mali všetci dotknutí, pretože jeden z zo závažných problémov petície je, že informácie neboli zdieľané s autormi petícií pravidelným spôsobom a to zvýšilo nedostatok dôvery a nedostatok vzájomnej spolupráce. A to vlastne prispelo k zostreniu tejto situácie na tej lokálnej miestnej úrovni. Nedávno autor petície spolu so mnou sme napísali petíciu kde, e, teda výboru, a kde sme vyjadrili obavy, že ešte stále sú tie úrovne znečistenia nad e, úrovne prípustné v zmysle legislatívy EU. Takto my chápeme, že je situácia v tejto oblasti a je pravda, že tie výsledky zo sond ukazujú vyššie hodnoty ako povolené, pokiaľ ide o túto látku, týchto dusíkov amoniaku. Tieto vysoké hodnoty plynú ešte z eh, environmentálnej nehody, ktorá siaha späť do roku 2008 až 2010. Ešte stále sa však nedomnievame, že problém, na ktorý poukázali autory petície, bol vyriešený. Na základe tohoto sme vytvorili miestny plán a chceme každopádne navrhnúť výboru pre petície, aby sme informovali orgány v Spojenom kráľovstve, aby sme ich eh, požiadali o e, vypracovanie správy v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o zistené hodnoty z tých sond, ktoré boli vykopané tento rok a, teda, a takisto aj z tých e, prečerpávacích staníc, ktoré sú blízko, tak aby sme sa ubezpečili, že v Horton Springs bude tá situácia riešená uspokojivo. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, ostatní chcete niečo doplniť? Nie? Nikto sa nehlási. Teraz naozaj som nezavyhodený, nezavyhodený pozícii, nezavýhodnej pozícii. Je to taký dlhý príbeh. E, prvýkrát bola petícia predložená pred 12 rokmi. Ja som sa oboznámil s celým týmto spisom počas e, víkendu. Komisia sa k tejto veci vyjadrovala už pri 12 príležitostiach. 8 krát sa na našom programe objavuje táto konkrétna petícia, takže nikto nemôže tvrdiť alebo nás obviniť z toho, že sme neriešili komplexne túto petíciu a že sme nevenovali maximálnu pozornosť tejto konkrétnej petície. Návrh sekretariatu sa mi javí logickým, keby ste to vedeli vyakceptovať, tak ja navrhujem, aby sme uzavreli túto petíciu, pretože nevidím nejaký spôsob, ako by sme mohli ďalej pokračovať, čo iné by sme mohli spraviť. Samozrejme, ak bude takýto problém pretrvávať, tak e, autor petície má právo predložiť opakovane petíciu alebo novú petíciu. Nemyslím si teda, že má zmysel ďalej predlžovať riešenie tejto petície, mali by sme ju uzavrieť došlo k nejakým pozitívnym zmenám. Ak môžete akceptovať náš návrh, tak potom by sme túto petíciu uzavreli. Ak bude ten problém pretrvávať, tak eh, máte priestor na predloženie novej petície, pretože už to trvá viac ako 10 rokov a ja nevidím dôvod, prečo by sme to mali naďalej ponechávať otvorené. To je môj návrh. Súhlasia, kolegyne, kolegovia? Ospravedlňujem sa a súhlasím, že je to už petícia, ktorá sa vlečie dlho, ale nemyslím si, že tam, kde máme takéto petície, že tá ich dlhodobosť by mala byť kritérium na to, aby boli automaticky uzavreté po uplynutí nejakého konkrétneho časového obdobia. Problém, ktorý máme v Horton Spring, ten naďalej pokračuje. Áno, a my pripravujeme na lokálnej miestnej úrovni pracovný plán, a to je aj dôvod, e, prečo sa nám podarilo riešiť tieto veci na miestnej úrovni. A aj teda preto, že tá petícia je stále otvorená na úrovni parlamentu. Je preto dosť dôležité podľa mňa, aby naďalej táto petícia ostala otvorená v riešení len na krátke obdobie, tak aby sme sa pozreli, či sa nám to nepodarí vhodne vyriešiť e, na vhodnej úrovni spolupráce miestnej. To je našou úlohou ako výboru pre petície nájsť eh, nesúdne spôsoby riešenia eh, stiažností občanov a petícií a my sme to robili aj veľmi aktívnym spôsobom. A čas takéto aktívnej práce znamená aj istú nezávislosť, eh, pokiaľ ide o posúdenie tej otvorenosti alebo riešenia nejakej petície a takisto zabezpečenie angažovania sa aj komisie v voliciach občanov a znečistenie pokračuje, stále je tam presak týchto toxických látok. A pokiaľ nebudeme vedieť, že či to konanie z dôvodu porušovania legislatívnych požiadaviek, či nebolo teda účinné, tak ešte stále si myslím, že je dôvod na to, aby sme ponechali túto petíciu otvorenú. nie je mi ľahké eh, navrhnúť niečo, s čím sa neviete stotožniť, lebo ja rešpektujem váš názor, ale ten problém skutočne je, že je to už taká dlhodobá, dlhotrvajúca petícia, ktorá je otvorená a je riešená už 12 rokov a nevidím naozaj, či je tu priestor na nejaké iné aktivity z našej krajiny, z našej strany. Opäť eh, oslovujem komisiu. Neviem, ako správne vysloviť eh, prítomného, meno prítomného zástupcu komisie, pán Spejt, predpokladá, máte ale nejaké iné e, prostriedky k dispozícii alebo niečo, čo by sme my mohli spraviť ako výbor, lebo vidím, že komisia prijala veľa krokov a my podľa môjho názoru sme na výbore pety spravili, čo sa dalo. Čo si myslíte? Ďakujem, pán predseda. E, máte pravdu, keď hovoríte, že sme vyčerpali tú škálu náprav, ktoré má k dispozícii Európska komisia. Samozrejme, ak by malo dojsť ďalšiemu narastu znečistenia a ak sa zmení situácia, pokiaľ ide o kvalitu podzemnej vody, tak by sme opäť e, na novo preskúmali tie skutočnosti a ten spis, ale v tejto chvíli nemáme nejaké konkrétne kroky, ktoré by sme z našej strany navrhovali urobiť. Ja by som si dovolil tiež povedať v tom, alebo podporil to stanovisko, ktoré tu už padlo. Ak môžeme urobiť viacej, ale ak by sme to nechali otvorené, aby sa na miestnej úrovni podarilo dotiahnuť tú prácu do konca, aby boli všetci spokojní, tak to nebude naozaj e, stať viacej, ani nebudú žiadne náklady, ak by sa veci sami mierovo e, vyriešili, ak som to dobre pochopil. Nech sa páči. Áno, súhlasím s kolegami. Ja chápem tie pripomienky a to, že petícia naozaj je už dlho otvorená, to je naozaj pravda, ale ja si myslím, že by mohla byť ešte chvíľu otvorená, aby sa našlo definitívne riešenie. Ďakujem za pozornosť. Kolika kuzilmík Migvolaki. Chce ešte niekto vystúpiť? Eh, ja sa stotožňujem názorom pána predsedu. Myslím si, že táto petícia by mala byť uzavretá, pretože jej zotrvanie teda v otvorenom stave by neviedlo k ničomu konštruktívnemu. A v neposlednom rade, eh, myslím si, že jedna z vecí, ktorú by mohol tento výbor pre petície v tejto chvíli spraviť, je informovať eh, úrady v Spojenom kráľovstve, a požiadať ich o informácie, ktoré sú zozbieravané e, v rámci týchto dvoch nových sond alebo vrtov. A to sú teda informácie, ktoré si vyžiadala komisia, ktoré by potom potvrdili alebo vyvrátili, aká je tá situácia, či je stabilná a či je riešená v zmysle navrhovanej nápravy na miestnej úrovni, e, ktorú sme navrhli na úrovni úradu europoslancov a potom by sme do budúcnosti navrhli uzavretie tejto petície, ale takáto informácia z týchto dvoch nových vrtov, ktorá bola e, výsledkom súčinnosti tak vládneho sektoru, ako aj e, miestnych e, predstaviteľov, teda miestnych autorov petície spolu s zapojením Európskeho parlamentu, tak to by boli dôležité informácie, ktoré bolo treba zozbierať skôr, ako sa dohodneme na uzavretí tejto petície. Snažím sa nájsť kompromis. Nie je to jednoduché. Isto chápete. Čo dnes môžeme spraviť? Dvaja z kolegov s vami súhlasia. Môžeme teda požiadať o viac informácií zo strany britských úradov. ak príde k nejakému pozitívnemu vývoju, respektíve zlepšeniu, tak potom môžeme navrhnúť e, do budúcnosti uzavrieť tú petíciu. Súhlasíte? Všetci sú spokojní s takýmto riešením. Ďakujem pekne. Dámy a páni, teraz prechádzame k ďalšej e, petícii 2716 2014 Roberto Ponceo, Talian. Pokiaľ viem, tak eh, pán Poncio je tu a máte na 5 minút priestor, nech sa páči. Preliminarmente richiamo. Predbežne by som išiel s tým, aké sú dôvody petície číslo 2715, rovnako ako upresnenia závory, závery zápisnice 29. septembra 2016, pretože je tu taká špecifická situácia. Táto petícia e, e, medzičasom sa vyvinula situáciu, situácia v Taliansku a teda sa budem snažiť za 5 minút schematicky načrtnúť to, že poprvé, aký je subjektívny e, cieľ či podstata tejto petície. To nebolo predstavené len nejakým jedným občanom. Ja zastupujem štyri právne osoby. Asociáciu, Národné centrum pre štúdie hľuzovky, e, Komunus Albi, zástupcov obchodníkov s hľuzovkami a ešte ďalšiu entitu. Teda sú to viaceré právnické osoby a ide o veľmi vážnu problematiku, ktorá diskriminuje Taliansku v porovnaní so zvyškom Európy. Aj keď hovoríme o článku 29 zákona 2016, tento článok 29, ktorý prišiel aj s legislatívnym kompromisom, má mm, zharmonizovať národnú legislatívu s európskou, ale tu dochádza k diskriminácii našej situácie. A my na toto hovoríme a odpovedáme jednoznačne a nie poprvé, čo vlastne chceme. E, je tento problém vyriešený? Nie. Vo Francúzsku, Španielsku alebo v Chorvátsku 4 až 5 DPH je uvalené na hľuzovku, zatiaľ čo v Taliansku je toto percento podstatne vyššie, takže aj tam je veľké porovnanie je dvakrát toľko to zdanenie. Keď sa pozrieme na taliansku legislatívu, to, že v celej Európe je hľuzovka chápaná ako podhospodársky výrobok, ale u nás je legislatívne vákuum, čo je paradoxné a tiež aj neracionálne, pokiaľ ide o našu legislatívu, pretože v Taliansku sú huby, E, poľnohospodárským produktom predstavujú 4 produkcie a, a rovnako by to malo platiť aj pre hľuzovky v EÚ. Z SPP e, v období 2014-2020 jasne hovorí, že hľuzovka je poľnohospodársky výrobok. A Európska komisia aj Európsky parlament počas celej petície aj počas celého procesu stále hovorilo, že hľuzovka sa má chápať ako plnospodársky výrobok a teda jednoznačne ide o e, diskrimináciu, čo je ešte jasnejšie v porovnaní e, s situáciou v Európe, v Taliansku, návrh e, zákona z roku 2015, ak si to správne pamätám, tam sú koncepty, kde E, podľa Európskej komisie je hľuzovka označená ako plnohospodársky výrobok a teda išlo sa cestou, aby sa odstránila táto diskriminácia, aby nestratili konkurencie schopnosť našej talianskej výroby Vychádzajúc z tejto a z toho, že je to nekonformné s európskou legislatívou, napriek tomu sa to v Taliansku neriešilo a dostali sme sa do patovej situácie. Je tu skutočne krátkozráka politika. Ako je teda možné, že Európsky parlament uznáva hľuzovku ako polnospodársky výrobok e, úpravami nariadeniami a v Taliansku nie. Ako je možné, že výrobky, ktoré sa deontologicky vyrábajú rovnako, sa inak definujú v Španielsku, v Chorvátsku a inde a v, Tolia- v Taliansku inak? Ako je možné, e, že tieto výrobky, ktoré sú rovnakého charakteru, sú rôznym spôsobom zdanené v rôznych krajinách. Odvolávame sa na e, články 39 a 40, stačí si ich len prečítať. Ak máme spoločné pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže, tak sa treba na to odvolávať. Ak e, národné orgány e, majú povinne koordinovať svoj postup, tak to tak musí byť. Ak tu chceme stabilizovať trhy, no tak to je jednoznačne dôkaz destabilizácie vnútorného trhu. Preto je potrebné, a my na tom nástojíme, a je to aj v záveroch petície, že pretrvávajú všetky dôvody opodstatnenosti tejto petície. Potom prišiel ten júlový kompromis so zákonom. A len fakt, že toto musíme dnes diskutovať, jednoducho treba vyzvať Taliansko, aby e, sa nesprávalo svojvoľne a aby rešpektovalo európsku legislatívu. Ďakujem veľmi pekne. A v tejto fáze by sme teda mali mať e, odpoveď Európskej komisie, takže dávam priestor kolegom z komisie, aby sa vyjadrili k tejto petícii. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia je toho názoru, že pôvodne táto petícia bola opodstatnená, pretože tam boli jasné prvky talianskej legislatívy, ktoré nezodpovedali európskej legislatíve. A už sme dostali viaceré sťažnosti v súvislosti s talianskou legislatívou. Z tohto dôvodu Európska komisia otvorila postup systémom U-Pilot proti Taliansku, aby sme sa snažili tieto problémy vyriešiť. Taliansko uznalo, že sú problémy v talianskej legislatíve a pozmenilo legislatívu v júli tohto roka. A Európska komisia je toho názoru, že vzhľadom na zmenu talianskej legislatívy teraz už Taliansko plní princípy európskej legislatívy a teda komisia prijala modifikáciu legislatívy a uzavrela postup U-Pilot. Žiadateľ petície je toho názoru, že fakt, že hľuzovky po tejto zmene v legislatíve sú 10-percentne e, zdanené, je, ide proti európskej legislatíve z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože niektoré poľnohospodárske výrobky sú zaťažené e, nižšou daňou, len 4% v Taliansku a po druhé preto, že existujú iné krajiny EÚ, kde hľuzovky sú zdanené nižšou úrokovou alebo nižšou daňou. Komisia je ale toho názoru, že tieto dve okolnosti per se nejdu proti európskej legislatíve. V skutočnosti v Taliansku existujú mnohé poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré sú E, zdanené 10-percentnou daňou v prípade ako hľuzovka, iné 5% percentami alebo 4%. To je v kompetencii členského štátu a túto umorzňuje smernica o DPH. Oni si môžu rozhodnúť, akú e, škálu DPH budú aplikovať na určité výrobky, vždy keď budú rešpektovať ustanovenia smernice pokiaľ ide o rôzne zdanenie v porovnaní so Španielskom, Chorvátskom alebo Francúzskom, to sa netýka len hľuzovky. Vo väčšine prípadov existuje rozdiel v daní To nepredstavuje žiadnu prekážku pre konkurencieschopnosť ani pre voľnú cirkuláciu tovaru, ale je to len dôsledok kompetencií, fiskálnych kompetencií e, členských štátov. Členské štáty majú možnosť si sami stanovovať svoju daňovú mieru vždy, keď budú rešpektovať platné ustanovenia európskej legislatívy. Treba upozorniť, že to, že by tu došlo k eventuálnemu porušeniu hospodárskej súťaže, tak to je obmedzené tým, že pokiaľ ide o DPH, aplikovaná miera DPH pri nákupe je krajina e, určenia, je teda tá miera v krajine určenia. To znamená, Hľudovky konzumované v Taliansku, tam sa aplikuje talianská DPH, nezávisle od toho, či pôvod je taliansky, chorvátsky, španielsky alebo francúzsky. A komisia je toho názoru, že zmena talianskej legislatívy e, vyriešila tento problém a je to teda harmonizované a platné v zmysle európskej legislatívy. Ďakujem veľmi pekne. Takže vytrváte na tom, že toto je otázka národnej kompetencie a zároveň to spadá aj do e, národných právomocí, ktoré má Talianská republika. Máme naozaj veľmi obmedzené možnosti nejakým spôsobom zasiahnuť. Kolegovia, chcete sa vyjadriť k tomuto bodu? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, predseda. Ďakujem aj kolegom. Prvá uvaha úlohou náš, úlohe nášho výboru, vzhľadom na to, že petícia je, sa už čiastočne predložila a čiastočne sa jej podarilo zmeniť taliansku normatívu. To znamená, že tú prácu, čo tu robíme, tak stojí za to a že má vplyv. To je podľa mňa aj dôležitá poznámka. A tiež je pravda, že po predložení petície pána Poncia v mene eh, Mondo del Tartufo Italiano talianská legislatíva sa začala adaptovať, ale čo ešte nie je úplne pravda, že by sa úplne 100% adaptovalo. Vypočuli sme si samozrejme rešpektovateľné stanovisko e, komisie, teda z DG Tax, teda z toho generálneho riaditeľstva, ktoré sa zaoberá otázkami daní a sleduje túto otázku hľuzovky z fiskálneho hľadiska ale ďalšou dôležitou časťou tejto petícia je práve podstata, či áno, podstava, či koncept eh, hľuzovky a ten eh, právny štatút, pretože to, že v jednej krajine sa určitý výrobok alebo tovar považuje za plnohospodársky výrobok a v inej krajine inak, tak to je naozaj absurdné. A vychádzajúc z tohto hodnotenia, potom prichádzajú aj dôsledky v zdanení, v jednotlivom sektore potravinárskom a tak ďalej, aj v otázkach európskych zdrojov, e, tam, kde hľuzovka je e, plnospodárským výrobkom a spadá do SPP a tam sa investujú peniaze a tak ďalej. A tieto peniaze sa môžu využívať tam, kde to nie je, tak tieto zdroje jednoducho nie sú. Preto by som požiadal, vychádzajúc z toho, že talianská vláda začala svoju fázu približovania sa k európskym štandardom a budeme to chápať ako čiastočne pozitívne. Ja by som požiadal, aby sa táto petícia ponechala otvorená a aby ju zanalizovala aj DG Agri, generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo. Ja si myslím, že riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo bude schopné vyhodnotiť, či hľuzovka je hľuzovkou tak v Taliansku, ako v Chorvátsku či vo Francúzsku. A či oni si nebudú toho názoru, že je potrebné zasiahnuť e, u talianských orgánov. A potom sú tu aj ďalšie aspekty, ktoré môžu byť výhodová, pokiaľ ide o úpravu hľuzovky v celej Európe a to, že je to v kompetencii členských štátov. Ide o spontánne výrobky. Preto by som požiadal pán predseda, ak kolegovia súhlasia, aby sa petícia ponechala otvorená a aby sme dali špecifickú požiadavku na DG Agri, pretože sú tam aj technické aspekty právneho stanoviska alebo právneho štatúto hľuzovky. Dobre, ďakujem pekne za vyjadrenie. Takže to je jeden z možných krokov, ako napredovať v tejto téme v rámci Talianska. Teším sa na ďalšie názory kolegov. Nech sa páči, máme nejaké ďalšie vyjadrenia. Ja nie som špecialista na hľuzovku, ale súhlasím a čo je moja vízia s tým, čo by mala byť EÚ a ja vychádzam harmonizácie na EU úrovni fiškálna, sociálna, environmentálna a v tomto prípade harmonizácia DPH, e, zdanenia, hľuzovky. Ja som si vypočul predstaviteľa komisia, neprekvapuje ma to, je to permanentne od komisie. Sú určité záležitosti, ktoré sú kompetenciou členských štátov. DPH nie je jediný príklad A samozrejme, pre nás je e, v záujme všetkých, aby sme rešpektovali kritéria konvergencie. Otázka je, akú Európu chceme vybudovať, či chceme nejaký dumping. Neviem, či sa to týka hľuzovky, ja neviem, a akým spôsobom, aký je podiel hľuzovky na talianskom či európskom trhu nezávislo od toho, ako je vzácna či drahá hľúzovka, sú tam určité veci a môže dochádzať k dumpingu tu a tam. A preto je rozumný postoj žiadať eh, stanovisko od DG Agri, ale na výrobcov hľúzovky by som sa spýtal, ak za každým by ste mali DPH 4%, či ten Zvyšok ide v prospech spotrebiteľa. Ja vám kladiem túto otázku preto, lebo pred niekoľkými rokmi sme mali podobnú diskusiu o DPH v reštauratérstve, kde sa znižovalo DPH zo 14 a vtedy hotelieri uh, e, slubovali, že ak sa zníži uh, na 5%, takže oni potom aj znižia ceny a tak ďalej a nakoniec nedošlo ani k jednému, ani k druhému. Hajte még valaki. Önére az utolsó szó mindjárt. Dobre, ďakujem pekne. Dostanete sa postupne všetci k slovu, ale chcem sa spýtať ešte kolegov, eh, poslancov Európskeho parlamentu, či majú nejaké vyjadrenia k tomuto bodu. Nie, tak v tom prípade pán Poncio, nech sa páči. Rád budem odpovedať na otázku bez pochyby. Finálny spotrebiteľ eh, získal našou petíciou. Ak ja som eh, sprostredkovateľ alebo predávam a mám aplikovať DPH 10% a vo Francúzsku je 10, e, je 10 a je tam 4% na DPH, tak ja samozrejme budem predávať za tých 10%. Samozrejme, vždy je väčší záujem o výrobok, ktorý je lacnejšie. Ak by som mal rovnaké DPH, tak ide v prospech e, finálneho spotrebiteľa. Keďže EÚ má cieľ ochrany spotrebiteľa za rozumnú cenu a našim cieľom je práve ochrana spotrebiteľa, pretože e, za určité, v určitej etape aj ten obchodník znovu predá ďalej. Takže, čo už bolo povedané, to nejde ani o to, že či v Taliansku určitý polnospodársky výrobok má to či iné DPH, ale tu je problém, že jeden a ten istý výrobok, teda hľuzovka, ktorá vo Francúzsku, Španielsku a v Chorvátsku má určitý režim, pretože je zadefinovaná ako polnospodársky výrobok. V e, Taliansku to nie je tak. A myslíme si, že je aj v záujme Európy, aby sa táto situácia koordinovala, pretože vždy tu bude nejaká dysfunkcia. To sú zakladajúce princípy Európy. Mať spoločné pravidlá, nie arbitrárne, náhodné, ktoré sa zakladajú bohvie na akej logike. Všade v Európe hľuzovka je ponospodársky výrobok, v Taliansku je to luxusný výrobok ako kožušina či iné ale hľuzovka je stále rovnaká, či už vo Francúzsku alebo v Taliansku. Aj typológia je jasná. Biela hľuzovka je bielou hľuzovkou v Chorvátsku, v Španielsku alebo v Taliansku. Prečo v Sanremu? V Sanreme má mať inú situáciu ako v Španielsku alebo, ja neviem, v Benátkach inú situáciu ako na Istrii. To je iracionálne. Čo vlastne je hľuzovka? Je to určitý druh huby, nikto ju nepozná. A prečo táto huba je, má DPH 4% a v Taliansku iné? Toto je špecifická talianská situácia. No dobre, ale to nie je problém uh, len tých čísel. Mali by sme mať uh, ontologické prístupy rovnaké všade. A pokiaľ ide o článok 29 európskej legislatívy, odstráňujúc ďalší článok, tak e, to je oveľa viacej než len jeden článok. Mohol by som pokračovať aj v ďalších situáciách, ktoré spadajú do článku 29. kde sú e, všetci e, zberatelia alebo hľuzovky, eh, ktorých sa to týka, ale proste to je iná vec. Je predsa nepriateľné, že ide o jasnú diskrimináciu. Dobre, došlo k zmene v, legislatí- v legislatíve, e, zmenšila sa poškodenie, ale tá diskriminácia stále ostáva. Eh, Ďakujem pekne, pán Ponci. Pokúsim sa teda zosumarizovať diskusiu, ktorá prebehla k tomuto bodu. Na jednej strane tu máme otázku harmonizácie dane z pridanej hodnoty, sadzieb dane z pridanej hodnoty a potom sme si vypočuli aj postoj komisie k tomuto bodu a e, svojim kolegom by som rád povedal, že mám naozaj rešpekt pre každý názor a pre každý pozor, ale otázka harmonizácie DPH je veľmi zásadná téma a tá môže paralizovať Európsku úniu v mnohých témach. A ďalej, pán Ponzi, Chápem e, aj váš pohľad. Nepoznal som teraz, samozrejme poznám hľudovky, ale nepoznal som to zázemie. A chápem ten problém, že hľudovka nie je registrovaná alebo uznamená ako polnohospodársky produkt v Taliansku, takže v tomto smere môžete požiadať DG Agri, teda generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre polnohospodárstvo, ktoré má na starosti tieto témy a môžeme požiadať aj našich kolegov, ktorí sa venujú tejto téme, polnohospodárstvu na pôde parlamentu. Necháme vašu petíciu naďalej otvorenú, vypočujeme si všetky názory a potom si vytvoríme náš vlastný názor ohľadom tohoto štandardu. Ďakujem pekne. Ďalšia petícia je petícia číslo 755. Predkladateľom petície je pán Angelo Alu, občan Talianska. Pokiaľ viem, pán Angelo Alu nie je prítomný na dnešnom zasadnutí, oznámil svoju neprítomnosť. Dal by som teda slovo zástupcom Európskej komisie, aby sa vyjadrili k tejto petícii a nech sa páči, máte priestor pre vaše stanovisko. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Komisia súhlasí s predkladateľom petície v tom, že právo na širokopásmový prístup k internetu sa stáva stále dôležitejším predpokladom pre e, zapájanie a účasť na demokratickom verejnom živote. A to tak e, pri účasti na pracovnom živote, ako aj pri, e, pri, pri, pri presazovaní práva na slobodu prejavu. Keďže táto petícia pochádza ešte z roka 2013, zaznamenali sme istý vývoj v tomto smere keď sa pozriete na európsky eh, produktový trh, tak vidíme, že už každý má dnes dostupnosť základného širokopásmového prístupu na internet, to už je k dispozícii, hoci ešte stále je celý rad ľudí, ktorí si nevytvorili širokopásmové pripojenie na internet z rôznych dôvodov, rovnako ako je prístup k vysokorýchlostným pripojeniam sa významne vyvinul počas posledných rokov ale napriek tomu toto je naozaj veľmi dôležitá téma, ktorú komisia veľmi pozorne sledovala počas posledných rokov a komisia v roku 2013 predložila návrh, návrh, ktorý sa nazýva prepojený kontinent, návrh nariadenia a ako súčasť tohoto nariadenia e, parlament minulý týždeň schválil aj e, dokument o otvorenom internete. Čiže čo sme dosiahli počas posledných desiatich rokov je princíp otvoreného prístupu k internetu bez blokovania alebo obmedzovania prístupu alebo akýmkoľvek iným prekážkam, ktoré by bránili získať prístup k všetkým častiam alebo všetkému obsahu na internetu za predpokladu, že prístup na internet máte. Pred niekoľkými týždňami v septembri komisia schválila balíček o e, konektivite, balíček o pripojení. Tento nástroj sa skladá z, celo, z celého radu rôznych položiek, vrátane revízie Európskeho regulačného rámca pre elektronickú komunikáciu. A tento rámec dáva e, pripojiteľnosť ako jeden zo základných cieľov tohoto regulačného rámca spolu so súčasnými cieľmi podporovať a propagovať e, pripojenia na vnútornom aj vonkajšom trhu. To, čo táto smernica navrhuje alebo čo sa snaží dosiahnuť, je posilňovať e, e, alebo rozširovať investície tak do pevných ako aj bezdrôtových širokopásmových pripojení, aby občania a podnikatelia e, mohli naplno rozširovať svoju, svoje pripojenie na internet a v tomto kontexte je naozaj dôležité poznamenať aj to, že komisia navrhuje modernizovať súčasné pravidlá všeobecnej správy internetových pripojení, takže namiesto toho, aby sme e, upravovali a regulovali také tie staré um, vlastne režimy, ktoré ešte pochádzajú z čia z telefonického pripojenia, tieto nové všeobecné pravidlá prístupu k službám by mali zabezpečiť aj správu základného prístupu k širokopásmovému pripojeniu a na základe navrhovaných pravidiel by každý jeden občan mal právo na zmluvu s, s providerom, ktorá mu dáva prístup k základnému širokopásmovému internetu, na základe ktorého by občania mali mať možnosť prostredníctvom internetového prepojenia byť plne účastní na živote digitálnej spoločnosti. Takže vo všeobecnosti, hoci sa tento trh priaznivo vyvíjal počas posledných rokov, e, komisia to naďalej vidí potrebu posilňovať regulačné prostredie, tak aby prístup na internet bol zabezpečený teda prístup k dostupnému internetu bol zabezpečený pre všetkých občanov a teda nástroj Connectivity, ktorý komisia predložila v septembri, je naozaj veľmi dôležitým krokom a týmto smerom. Ďakujem pekne. Maybe it's a time for me to... Takže teraz budem hovoriť už po slovensky. Um, ďakujem pekne za vaše stanovisko. Chcem sa opýtať mojich kolegov, či sa chcú zúčastniť diskuzie s tým, že nie náhodou som zmenil teraz aj jazyk. E, Slovenská republika ako predsednícká krajina tiež deklarovala túto tému ako prioritu pre európsku budúcnosť. Takže ja si myslím, že táto myšlienka je samozrejme veľmi dôležitá. Dostala sa do dokumentov, základných dokumentov Európskej únie. Otázne je, či v takém, takejto situácii e, má zmysel nechať byť otvorené tento, e, táto petícia. Možno, že by sme petíciu ako takú mohli uzatvoriť, pretože je stanovisko, je to, je to strategická otázka, stanovisko komisie je pozitívne a v dokumentoch sa nachádza táto myšlienka. Takže pravdepodobne táto petícia už sa nebude hýbať v budúcnosti touto témou, ale hýbe sa touto témou Európska komisia a celá Európska únia samozrejme aj rada. Ehm, z kolegov niekto sa chce vyjadriť? Pán kolega Cirio. Ďakujem pekný, prezidente, de la disponibilita de la parola. Ďakujem za to, že ste mi udelili slovo. Téma práva prístupu na internet je veľmi významná a je dôvod, prečo s kolegom Polieze, ktorý je tu dnes s nami, sme veľmi pozorne sledovali túto petíciu. Je to nová oblasť. Ide o práva, ktoré v minulosti neexistovali a nemali ani e, nejakú prioritu v rámci základných práv. V súčasnosti hovoriť o prístupe o e, širokopasmovom internete znamená veľmi veľa mnohé oblasti v Európe, kde ešte nie je takto e, vysokorýchlostný internet. To je skutočný problém, pretože v týchto oblastiach máme to, Máme tu digitálnu priepasť a teda dochádza k diskriminácii týchto regiónov v porovnaní s inými a preto si myslím, že je dôležité e, kvôli samotnej podstate týchto nových práv, aby sme požiadali o stanovisko aj výbor AVKO, aby sme pochopili a vedeli, či v rámci nových práv EÚ je toto právo ktoré by sa mohlo považovať ako za základné, tak ako to tu bolo aj prednesené. Ďakujem pekne. Niekto ešte z kolegov? Ak správne rozumiem vášmu návrhu, vy navrhujete, aby sme to nechali otvorené, obrátili sme sa na AVKO a po prípadnej odpovedi by sme uzavreli? Ďakujem pekne. Ehm, Takže ak s tým každý súhlasí, tak eh, deklarujem, že táto petícia je veľmi dôležitá, téma je veľmi dôležitá, ale veci idú správnym smerom. My sa ešte obrátime na e, kolegov v AFKO a potom e, dám návrh sekretariátu, že v budúcnosti potom uzavrieme túto petíciu len ako petíciu, pretože téma ostane a samozrejme pre budúcnosť je to dôležitá. Dámy a páni, máme inú tému teraz a je to aproximácia práva a naše stanovisko k tomu. Mám, máme tu pani kolegyňu Konstantinku Kunevu, ktorá je zodpovedná za túto oblasť. Pani Kuneva, prosím, odozdávam vám slovo a prosím, uvedte túto tému. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές και αγαπητοί Ďakujem pekne, dámy a páni. Vieme, že v EÚ handicapované osoby predstavujú asi 80 miliónov celkového počtu obyvateľov. A vzhľadom na to, ako Európa starne, v roku 2020 handicapované osoby budú predstavať asi 120 miliónov a preto si myslíme, že problém prístupnosti sa týka nielen handicapovaných, ale aj e, starších ľudí, aj ich počet neustále narastá. Definícia toho, kto e, bude mať prospech z aplikácie tejto smernice, tak my sme použili náš prvý pozmeňovací návrh, sme toho názoru, že budú ho užívať a mali by tam byť nielen osoby s konštatovaným handicapom, ale aj e, osoby vyššieho veku a všetci tí, ktorí majú problémy pohybu alebo komunikácie. Rovnako navrhujeme, aby sa v texte nepoužíval výraz osoby s funkčnými obmedzeniami, pretože je to termín, ktorý tejto osobe pripisuje zodpovednosť za situáciu, v ktorej sa nachádza a tiež ťažkosti, ktorým čeli. Rovnako vieme, vzhľadom na predchádzajúce petície vo výbore, že hoci handicapované osoby musia čeliť mnohým problémom pokiaľ ide o mobilitu alebo prístup, existujúca legislatíva buď sa neaplikuje, alebo v každom členskom štáte sa aplikuje rôznym spôsobom, alebo e, každý členský štát chápe e, prístupnosť budov pre handicapovaných rôznym spôsobom. Preto si myslíme, že je dôležité kontrolovať aplikáciu existujúcej legislatívy, pokiaľ ide o prístupnosť budov pre handicapovaných a musíme aj preštudovať eventuálne e, právne vákua, tam, kde neexistujú normy či možnosti pomôcť handicapovaným alebo osobám vyššieho veku alebo osobám trpiacim istými prekážkami. Veľa cestujeme a môžeme skonštatovať, že dokonca aj dnes v mnohých európskych hlavných mestách handicapovaní sa jednoducho neodvážia prejsť po meste z úplne jednoduchého dôvodu, pretože je absolútny nedostatok e, sprístupnených miest na verejných miestach pre handicapovaných. Veľmi často ide o ľudí, ktoré, ktorí majú nízke príjmy a jednoducho sú odsudení na to, že sú zavretí vo vlastnom dome. O, ide o handicapované deti, ktoré často nie sú príjmané v žiadnej škole preto si myslíme, že tento návrh novej smernice ktorý sleduje, eh, ktorý má za cieľ mať spoločné normy eh, prístupu k službám, eh, že by to bol naozaj významný krok vpred. A ak, ide, ak pôjde tento krok správnym smerom, vychádzajúc z kritérií potrieb nielen trhu, ale aj spoločnosti, môžeme vylepšiť život všetkým handicapovaným, ale môžeme tiež aj pomôcť rodinným príslušníkom handicapovaných osôb, aby sme im uľahčili alebo umožnili e, nezávislý, autonómny život a tiež dali väčšie možnosti rozvoju trhu. Titul návrhu Komisia rady hovorí o zjednotených požiadavkách prístupu pre tovary a služby, teda hovorí o tom, ako všetci občania e, si budú môcť užívať alebo pristupovať alebo budú môcť ľahko využívať e, výrobky či služby, ktoré by vylepšili takýmto spôsobom ich život. A, a prečo nie aj také výrobky a služby, ktoré nás uchránia od určitých ťažkostí. Napríklad adaptovaný mobilný telefón môže byť používaný aj handicapovanou osobou, napríklad nevidiacim, či už v Grécku alebo v Taliansku, v oblastiach, kde je vysoké riziko e, zemetrasení. A takto upravený telefón môže tejto osobe e, doslova zachrániť život. Návrh sa obmedzuje čisto a výlučne len na nové výrobky a služby digitálnej technológie. E, ide o e, PC, operatívne systémy, e, bankomaty, smartfóny, televízory s digitálnymi službami, audiovizuálne, telefonické služby, digitálne zariadenia v doprave, digitálne knihy, digitálny obchod, rámec aplikácie e, je e, veľmi obmedzený, preto navrhujeme e, dva základné pozmeňovacie návrhy. Po prvé, rozšíriť rámec aplikácie tohto návrhu a dodať nové digitálne výrobky a služby, ako napríklad web stránky, aplikácie, ubytovacie služby e, v hoteloch, v nemocniciach, e, platobné terminály, elektrospotrebiče, e, ktoré fungujú alebo sú ovládané cez obrazovku. Druhý pozmeňovací návrh nástojíme na možnosti prístupu k tzv. štrukturálnemu prostrediu. Nestačí len mať tieto služby a výrobky e, prístupné, ale potrebujeme sa k ním aj dostať. Napríklad, ak nemáte e, adekvátny výťah alebo operadlo e, pre osobu, ktorá je na vozičku, alebo ak nemáte nejakú možnosť, ja neviem, obrazovku alebo proste zariadenie, ktoré nevidiacemu umožní zavolať sanitku, alebo ak máme handicapovaného, ktorý má intelektuálne problémy, tak na čo mať inteligentné služby, na čo máme inteligentný bankomat, keď handicapovaná osoba na vozičku sa jednoducho nedostane k tomuto bankomatu, pretože nemá prístup, nemá rampu eh, na tej bank- eh, v banke, aby sa dostal k tomuto bankomatu. To je podstata nášho návrhu. Tretí komentár keďže náklady adaptácie digitálnych výrobkov e, e, je vysoké, sú tie náklady hlavne na digitálnom trhu, hlavne pokiaľ ide o patenty a normy, e, ktoré patria nadnárodným spoločnostiam. Treba veľmi pozorne preštudovať bezpečnostné záruky, aby náklady aplikácie nepadli alebo sa neodrazili v definitívnej cene a aby to nepostihlo práve tých najzraniteľnejších. Ak chceme smernicu, ktorá má správne fungovať, tak musíme zdôrazniť nasledujúce body návrhu. Poprvé, národné dohľadné orgány, oni sú tí, ktorí musia overovať, že sa rešpektuje legislatíva, pre handicapovaných a ich prístupu a tam, kde tá legislatíva nie je, tak ju treba e, vytvoriť a ak tam nie sú dohľadné orgány či kontrolné, tie treba vytvoriť. Po druhé, účasť zástupcov e, spoločnosti alebo asociácií handicapovaných pri príprave harmonizovaných noriem. A tiež účasť e, zástupcov národných dohľadných orgánov. Po tretie, ďalší dôležitý aspekt, dôležitý hlavne pre nás, kto kedy a akým spôsobom bude postupovať, ak adaptácia nejakého výrobku či služby bude mm, obrovským alebo nepriateľným e, nákladom či záťažou pre výrobcu a ak výrobca bude žiadať výnimku z novej normy e, pre prístupnosť, po štvrté, je potrebné, aby boli jasné užívateľské inštrukcie pre nové výrobky a služby a aby um, personál mal dostatočnú prípravu. A posledný bod, aplikácia smernice. Sme toho názoru, že 6 rokov po vstupu do platnosti smernice je príliš dlhý čas, hlavne keď hovoríme o digitálnych výrobkoch, ktoré e, sa veľmi často a veľmi rýchlo inovovujú a majú e, veľmi e, krátky úžitkový alebo krátky život, krátku životnosť a teda tento termín treba skrátiť na základe životnosti konkrétneho výrobku. Poprosím vás naozaj o podporu, aby sme spoločne vypracovali stanovisko, ktoré je hodné významu návrhu tejto smernice. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ja súhlasím s vami, že to je veľmi dôležitá téma. Ide o civilizovanosť v spoločnosti, ako Európskej únie. Chcem sa opýtať e, kolegov, kolegyne, či sa chce niekto vyjadriť k tejto téme. Pani kolegyne Kelton, prosím. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne aj spravodajkyni za jej veľmi dobrú odvedenú prácu ohľadom tých už pripravovaných pozmeňujúcich návrhov a takisto aj za ten návrh stanoviska, ktorý bol pripravený. My ako skupina socialistov a demokratov silne vítame túto legislatívu, nazývanú European Accessibility Act, Ehm, keďže to umožní členským štátom plne rešpektovať práva ľudí so znevýhodnením a zároveň to zabezpečí odstránenie bariér, ktoré im bránia v nezávislom občianskom, pracovnom a spoločenskom angažovaní sa v živote miestnej komunity. A naša práca poslancov je teraz zabezpečiť to, aby eh, tie ten, ten text eh, zodpovedal tomu duchu, ktoré sme si vytýčili, lebo je to naozaj veľmi dôležitá oblasť pre mnohých ľudí v Európe a to sa potom priamo eh, nadpája na úlohu výbora PETI, ktorý má na starosti eh, propagovať záujmy občanov, ich prvoradé starosti a ich prvoradé obavy. A v tomto smere by náš výbor mal predovšetkým zamerať sa na rešpektovanie článku 4.3 dohovoru OSN o právach osôb so znevýhodnením, a to je práve ten základný princíp, Um, ktorý sa nazýva o nás, nič, nič o nás bez nás. Inými slovami, my, my musíme vlastne byť tým, uh, tým koridorom, cez ktorý vlastne zástupcovia osôb so znevýhodením budú môcť komentovať a vyjadrovať sa k tejto legislatíve a budú môcť reagovať na tvorbu tejto legislatívy. A mali by sme prioritizovať ich uh, postoje uh, k tejto legislatíve cez náš výbor a prostredníctvom nášho výboru budeme ich hlasom Rada by som ešte nadviazala na správu PETI, ktorý tu bol, ktorá tu bola v oktobri minulého roka. To bola správa hodom Európskeho fóra pre osoby zo znevýhodnených. Oni zastupujú 80 miliónov ľudí so znevýhodnením v celej Európskej únii. Ich práca je nedoceniteľná e, pri zabezpečovaní a obrane práv osôb so znevýhodnením. A naozaj si myslíme, že mali by sme prioritizovať E, časť ich obáv, časť ich problémov a z toho, čo sme si vypočuli od spravodajkyne, aj z toho, čo predložili kolegovia, zdá sa, že táto práca sa naozaj posúva týmto smerom, ale podľa nás je naozaj kľúčové propagovať, alebo teda e, brať ohľad aj na ich obavy v našom stanovisku. Ešte pár takých tém, ktorým by som sa ja osobitne rada venovala. E, niektoré odzrkadľujú pozíciu spravodajkyne, niektoré sú čiastočne odlišné v prvom rade ide o definíciu osôb s funkčným obmedzením. A v prvom rade vítame to, že tu vlastne rozširujeme e, tieto meniace sa potreby spoločnosti a zároveň reagujeme na starnutie spoločnosti a vidíme tu širšie definície, ktoré používame. Zároveň musíme zabezpečiť aj to, aby legislatíva e, nadspájala, aby sa legislatíva účinne nadpájala na existujúce legislatívu a na existujúce definície, ktoré máme v rôznych Um, iných formách legislatívnych dokumentov, ako napríklad limited mobility, obmedzená mobilita, alebo rôzne iné definície znevýhodnení, pretože viacnásobné definície môžu e, komplikovať legislatívu. Ďalej, čo sa týka rozsahu, súhlasíme s tým, čo bolo povedané. Mali by sme e, veľmi pozorne zvážiť tento rozsah. Sú tu kľúčové oblasti, v rámci ktorých by tento zákon, táto legislatíva mohla zájsť ďalej. Ehm, sú tu aj oblasti alebo časti textu, kde sú ešte stále veľké rezervy. A zároveň, keď vytvárame takéto rezervy, medzery v texte, tak dostávame automatické petície ohľadom týchto nejasností do budúcnosti. Takže aby sme znižovali um, vlastne prácu výboru pety do budúcnosti, um, mali by sme pracovať na tom, aby sme znižovali vlastne tieto medzery v legislatíve už dnes. A takým jasným príkladom napríklad je to, keď sa pozrieme na služby a produkty, ktoré sú pokryté touto legislatívou. V niektorých prípadoch, a dávam tu teraz príklad bankomatov a bankovníctva, tak e, bankomaty sú momentálne e, upravované legislatívnym e, ustanovením alebo legislatívnym dokumentom, ale samotné prostredie, v ktorom je automat E, bankomat umiestnený, tak to už je upravované národnými ustanoveniami alebo národnou legislatívou. A toto je jedna oblasť, kde naozaj vytvárame istú medzeru, rezervu medzi tým, čo môže byť prístupné, keď sa k nemu dostanete. A dostať sa k tomu bankomatu, keď máte fyzické znevýhodnenie, môže byť mimoriadne zložité <clears throat> a môže to viesť k vysokej frustrácii ľudí. A tú frustráciu budeme len zvyšovať práve tým, že legislatíva nebude zodpovedať celkovému duchu, ktorý tu deklarujeme. Ďalej, čo sa týka tých otázok ohľadom konceptu neproporcionálneho alebo neprimeraného bremena. Áno, veľmi dobre vieme, že musíme v tomto smere byť oprave, opatrní. <clears throat> Pravidelne nám je pripomínané bremeno administratívnych nákladov a zároveň e, legislatívnych nákladov, ktoré vytvárame rôznymi e, legislatívnymi požiadavkami, aké dopady to má na priemysel, ale myslím si, že čelíme reálnemu riziku, že ak tu budeme mať definíciu neprimeraného bremena, neprimerané záťaže, bez dostatočnej definície vytvoríme e, vlastne akúsi, akési právne okno, ktoré bude viesť k zneužívaniu a obmedzovaniu práv osôb so znevýhodnením. preto by sme mali veľmi jednoznačne hovoriť o tom, aké sú parametre tejto definície, čo už je neprimerané bremeno a čo ešte nie. A na záver, čo sa týka transpozície tejto legislatívy, čakali sme už doteraz 5 rokov na to, aby tento legislatívny balíček predložila komisia. Sme radi, že ho konečne máme na stole Európskeho parlamentu dnes stále sú tu žiadosť, alebo teda volania z istých častí tohoto parlamentu, aby tu bola aktualizácia ehm, toho konzultačného procesu v roku 2014, ktorý považujeme za už prekonaný, ja by som vyzývala, aby sme boli opatrní, pretože takýmto spôsobom by sme celý proces ešte len ďalej spomalili. Ehm, Oddelili by sme vlastne reálne presadenie týchto práv pre osoby, ktoré ich potrebujú. A čo sa týka širšieho konceptu transpozície, ako hovorila spravodajkyňa, ak naozaj máme dlhú transpozíciu, dlhé transpozičné obdobie, tak potom veľmi veľa služieb a produktov, ktoré sú zahrnuté v tomto legislatívnom dokumente, tie sa budú vyvíjať nad rámec relevantnosti legislatívy a my musíme zabezpečiť, aby to, keď eh, tvorí tvoríme legislatívu, aby sme pozorne monitorovali a zároveň, aby sme e, do, kontrolovali aj dopady. A to sa vracia k tej otázke, ktorá tu bola predtým, ohľadom internetu a občianskej spoločnosti a toho, ako vlastne práva osôb postupne reagujú na technologické zmeny v spoločnosti. Musíme teda zabezpečiť, aby transpozičné obdobie zodpovedalo tomu, čo vytvárame v našej legislatíve. Na druhej strane sa naozaj tešíme na spoluprácu so spravodajkyňou, aby sme zabezpečili to, že výbor PETI e, bude príjmať veľmi silnú pozíciu v tomto smere a že budeme prioritizovať hlasy tých, ktorých, e, ktorí boli príliš dlho dlho ignorovaný na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Pani kolegyne Ždanuka, prosím. Yes, thank you. I want to congratulate... Ďakujem pekne. Chcel by, chcel by som pogratulovať Kostelinke Kunevej za teda jej veľmi kvalitnej práci, pokiaľ ide o predloženie týchto návrhov vo forme pozmenujúcich doplňujúcich návrhov. Pokiaľ ide o podporu návrhu zmeny definícií, ktorý sa objavuje v pozmeňujúcom návrhu 2 a potom v nasledovných pozmeňujúcich návrhoch, je to naozaj dobrý návrh, zmeniť druhú časť osoby so zdravotným postihnutím alebo s funkčnými obmedzeniami. Je to taká technická časť, v ktorej keď použijeme výraz osoby, ktoré majú postihnutie, ktoré sa viaže k veku alebo ktoré majú akékoľvek iné zdravotné postihnutie, tak eh, to spresní celé to znenie, celú tú definíciu a zároveň to pokrie dostatočne širokú skupinu ľudí, ktorí budú pokrytí takýmto nariadením. Nie som si istá, aké je stanovisko spravodajkynie Zimko. Bolo by dobré mať možnosť e, vypočuť si od Kostadinky, ako zareagovalo Imko, spravodajkynie. Teda ako gestorský výbor reaguje. Takisto podporujeme pripomienku ohľadom rozšírenia rozsahu. A že to nariadenie musí takisto riešiť hlavne teda tá prvotná legislatíva, ktorú budeme príjmať, tá bude musieť riešiť už aj niektoré typy práv, ktoré boli síce zahrnuté v predchádzajúcich legislatívnych úpravách, u ktorých však nedošlo k zlepšeniu a kde tie služby naďalej nie sú dostupné, prístupné. Pozmeňujúci návrh 6, ktorý sa odvoláva na smernicu 33 z roku 2014 a nariadenie 661 z roku 2009. To je veľmi dôležité, pretože ako povedala spravodajkynia zodpovedná za stanovisko, e, je možné, že sú tu služby, avšak ich e, prístupnosť a používanie takýchto služieb je sporné, je obmedzené. Čiže je možné ich dať v dispozícii, ale v praxi, v praktickom živote sú tam nedostatky, pokiaľ ide o prístupnosť. To je naša úloha ako výboru ktoré petície a chcem aj teda počiarknúť pri tejto príležitosti, že sme dostali viacero petícií, ktoré ukazujú, že tá predchádzajúca legislatíva ešte nefunguje tak, ako by sme si želali. Mám otázku smerom na pani spravodajkyňu, aj pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 43. Kde chce zaviesť niektoré konkrétne percentuálne hodnoty, pokiaľ ide o programy, EU programy a tak ďalej, a teda aj televízne programy, ktoré majú byť otitulkované, ktoré majú byť sprevádzané tlmočením do posunkovej reči aký je, ako to povedať, aký je ten prístup alebo postoj k takémuto návrhu zo strany ostatných zodpovedných, spoluzodpovedných výborov, ktorí teda sú spoluzodpovedné za návrh parlamentu vo veci tohto nariadenia. A teda mám na mysli zodpovedné výbory alebo gestorské. Chcela by som si overiť, aké stanovisko má napríklad spravodajca za výbor pre zamestnanosť. Ja som tam tieňovou a prvá prezentácia už prebehla na výbore Ample pred dvoma týždňami. To isté sa týka pozmeňujúceho návrhu 65, tie časové rámce pre implementáciu. Ja by som bola za návrh socialistov, aby sa nerozširoval tento časový rámec Teším sa na výmenu názorov aj v rámci spolupráce medzi spravodajkyňou a tieňovými, pokiaľ ide o ten záverečný návrh textu, pokiaľ ide o návrh textu. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Ehm, predtým, samozrejme, vzhľadom tomu, že odzneli tu otázky, posledné slovo bude mať znova pani Kunevá, ale predtým dám slovo a požiadam slovo zástupcu Európskej komisie pána Grangeho, prosím. Ďakujem, pán predseda. Áno. Pani, pani Grange, prosím. OK, that's, a, that's okay. It was <laughs> my, mis my <laughs> Excuse me. <laughs> The papers are com- sometimes complicated. Yeah. <laughs> to som ja chybne povedal, niekedy to skomplikujem. Dobre, v poriadku. Ďakujem, pán predseda. A my sa ospravedlňujeme za to, že sme prišli neskoro. E, súvisí to trošku s nedorozumením, pokiaľ ide o termíny, ktoré nám boli oznámené. A naozaj nás to veľmi, veľmi mrzí, že e, meškame. Chceli by sme poďakovať pani spravodajkyni za jej návrh textu je veľmi podrobný. My sme si ho e, s veľkou radosťou prečítali a tešíme sa, že veľmi podporuje návrh komisie. A táto podpora je dôležitá pre taký dôležitý dokument pre tak handicapované osoby, ako aj pre európsky priemysel, Tiež sme zaznamenali jej želanie rozšíriť rámec aplikácie smernice. Tento návrh bude určite v parlamente mm, hĺbkovo prediskutovaný a tie návrhy sú naozaj veľmi zaujímavé. Keď sme si návrh stanoviska prečítali, máme niekoľko pozitívnych eh, otázok, niektorých eh, takých znepokojivých. Pokiaľ ide o návrhy e, funkčných požiadaviek, potreba dodatočnej definície či vysvetlenia, to by bolo užitočné, aby sme lepšie pochopili aplikáciu e, smernice. Predpokladám, že v týchto návrhoch by mohlo byť ešte veľa užitočných upresnení, aby tento text bol jasnejší, aplikovateľnejší ale naopak sme boli možno um, um, nie veľmi ľahko sme prijímali uh, ten návrh, uh, pokiaľ ide o handicapovaných a osôb s funkčnými handicapami, čo by mohlo byť užitočné pre takéto osoby, ale podstata osoby alebo koncept osoby s funkčnými obmedzeniami táto definícia je veľmi široká a niekedy je veľmi náhodná a nejasná a niekedy to vedie k tomu, že sa tieto dva koncepty milia a zamieňajú. a týmto by sa to týkalo aj väčšieho množstva alebo väčšej časti populácie, aj nie veľmi jasne zadefinované. Preto sme vychádzali z definície OSN a mysleli sme si, že náš prístup bol vyrovnanejší a teda to, čo, všetko, čo je pozitívne pre handicapovaných, tak to bude slúžiť aj pre tú väčšiu zložku alebo podiel obyvateľstva s tými funkčnými obmedzeniami, ale možno v praxi e, to bude zložitejšie realizovať. A tiež máme niekoľko otázok k rôznemu prístupu e, dátumu aplikácie smernice v závislosti od typu výrobku či služby. Chápeme, že ten 6-ročný termín, ako je v návrhu, sa môže chápať ako veľmi dlhý a nevždy potrebný pre niektoré výrobky, ale my sa snažíme o jednoduchosť a jasnosť textu tak pre spotrebiteľov, ako aj pre firmy a administratívu v členských štátoch úplne iný prístup na ten, ktorý výrobok či službu, tak to by mohlo podľa nás zaniesť veľa zmetku k otázke toho, že sme navrhli výnimky v notifikácii pre mikrofirmy, ktoré sú z ekonomického hľadiska podľa nás veľmi dôležité, hoci sa to týka len notifikácie. A tento bod zmizol z návrhu, čo je môže to znamenať e, veľkú administratívnu záťaž pre mikrofirmy, organizácie, ktoré sú niekedy naozaj mikrofirmy, kde je jeden, dvaja zamestnanci. To môže byť naozaj veľmi ťažká administratívna záťaž. Je veľmi zaujímavý návrh dodatočných definí- definícií, ktoré by text objasnili. A tiež e, lep lepšie branie do úvahy, alebo to, že je potrebné viacej brať do úvahy feedback eh, rôznych organizácií, asociácií handicapovaných, kde sú aj odborné skúsenosti, kde majú dohľadné orgány, a ktorí vedú dialog a my sme tento dialog s nimi viedli a chceme v ňom pokračovať, ale ide o veľmi konštruktívnu myšlienku, aby aby sa naozaj realisticky mohla táto smernica aplikovať. Nechcela som vás oberať o veľa času. To je naša reakcia na veľmi podrobný a prehľadný text a sme veľmi šťastní, že e, k nášmu návrhu máte takýto veľmi pozitívny prístup. Pekne, ďakujem pekne všetkým vystupujúcim. E, chcem všetkým kolegom povedať, že diskusia samozrejme bude pokračovať termín na predloženie pozmenujúcich návrhov, to znamená amendmentov je do 27. oktobra do 15. hodiny a hlasovať tu v pety budeme v januári na januárovej schôdzi. A ja sa tiež chcem poďakovať eh, pani eh, kolegyni Koňovej a prosím o záverečné slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za vaše komentáre a poznámky. Niekoľko úvah. Definícia by nemala vylúčovať žiadnu osobu s akýmkoľvek handicapom či problémami. Môžeme to prediskutovať, aby sme sa dopracovali k najlepšej možnej definícii. Tiež mám istú pochybnosť v tom, ako smerovať v tejto definícii. Ja sama mám, vážnu, mám vážny handicap, A pre mňa je tiež veľmi zaujímavé, akým spôsobom budeme pristupovať e, v definícii a v smernici. Súhlasím s pani Darling v tých obavách, pokiaľ ide o disproporčnú záťaž. ale myslím si, že vo výbore PETI urobíme vynikajúcu prácu a že budeme naozaj výborne spolupracovať. Pani Ždanoka, gestorským výborom pre vnútorný trh tento výbor ešte nestanovil spravodajcu. Možno dojde ešte k zmene a ešte nemáme všeobecnú víziu toho, aký má názor konkrétny výbor. K EMPL nemôžem dodať nič konkrétnejšie, pretože bolo len jedno vypočutie v tejto problematike. Technické záležitosti. Tiež vám nemôžem veľmi podrobne odpovedať. Len by som odpovedala tak, že technické otázky týkajúce sa definície sme prebrali s odborníkmi a s organizáciami, ale zdá sa, Jednoducho treba ešte nejak zadefinovať, ako budeme postupovať ďalej. To isté platí pre harmonogram. My chápeme problém malých firiem, mikrofiriem a otázku výnimiek. Predložíme pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle. A vďaka našej spolupráci som presvedčená, že dosiahneme vynikajúci text. Ďakujem pekne ja vám všetkým. Takže dovolím si zopakovať, že deadline na predloženie návrhov je 27. október do 15. hodiny. A teraz máme na programe ďalšiu správu, ďalší raport o aktivitách našho petičného výboru za rok 2015. Spravodajkyňou je pani kolegyňa Valina. Prosím, máte slovo. Buenas tardes. Dobré popoludne. Rada by som navrhla, e, predložila návrh správy e, e, aktivít výboru PETI za rok 2016. Zostali sme 1431 petícií, čo je pokles o 47 v porovnaní s rokom 2014. 424 petícií sa zanalizovalo a uzavrelo 519 je ešte otvorených. 483 sa vyhlásilo za nepriateľné. Výročná správa výboru PETI obvykle prechádza tými najvýznamnejšími témami minulého roka a dáva víziu fungovania výboru a vzťahy s inými EU inštitúciami a samozrejme s občanmi EÚ, ktorí sú centrom pozornosti nielen nášho výboru, ale celej európskej administratívy. Veľmi stručne nebudem zachádzať do detajlov, pretože správu už máte k dispozícii. Len by som zdôraznila to, že ako sme zaznamenali, EÚ čeli významným výzvam. Humanitárna kríza utečencov, úmrtia stoviek migrantov na pobreží, e, násilie na ženách, náraz ksenofóbie a e, riešenie ekonomickej a sociálnej krízy, čo e, najviac dopadá na tých, ktorí strátili prácu. A to odrážajú mnohé petície. Dostali sme ich v roku 2015 1413 a ktoré hovoria práve o týchto témach, ako je napríklad otázka handicapovaných alebo otázky životného prostredia. Veľmi často petície sú adresované na komisiu, ktorý je e, poslednou, tá je poslednou inštanciou a garantom a v rámci správy by som sa rada vyjadrila, že samotná Európska komisia nepriavuje dostatočný záujem, aby e, jednoznačne a rozhodne odpovedala na petíciu a neprejavuje ten záujem, ktorý si tieto petície často vyžadujú. Ide o mechanizmus, ktorý má vylepšiť život ľudí e, a e, ide o to, aby sme skrátili tú, alebo zmenšili tú vzdialenosť medzi občanmi a EU inštitúciami. Je tu veľmi často hre otázka zdrojov, ľudských zdrojov, ekonomických a tak ďalej. Je potrebné, aby komisia posilnila úlohu občianskej iniciatívy. Tak ako na to poukazovali aj iniciátori takýchto um, akcií, ako napríklad bola akcia či iniciatíva za vodu. Pety musí ďalej pracovať dostatočne autonómne, aby prichádzal so správami, aby sme reagovali na najvýznamnejšie témy, ktorým sa venujeme tak ako sme to urobili v prípade správy o hypotekárnej legislatíve alebo finančných nástrojov, ktoré zrujnovali stovky rodín v Španielsku. A nesmieme zabúdať aj na naše prepojenie alebo našu úlohu sprostredkovateľa s ombudsmanmi Musíme ďalej pracovať v tejto oblasti. Aj samotná ombudsmanka pracovala veľmi seriózne a nezávisle napríklad v prípade otázky toho systému otáčových e, dverí, princípu otáčových dverí je Frontexu. Samozrejme, že vždy musíme vylepšiť našu prácu. Pripomínam kolegov, že tu nie sme na to, aby sme len petície riešili a uzatvárali, ale naopak aby sme efektívnejšie pomáhali občanom a občianskám Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne aj ja. Chcem sa opýtať cených kolegov, kolegyne, či sa chce niekto ešte vyjadriť tomu. Ak nie, ako šedý raportér za EPP, teraz nie ako predsedajúci, chcem vám gratulovať k tomuto návrhu. Ja si myslím, že to je e, dobrý návrh, dobrý východiskový návrh. Oceňujem vaše stanovisko a váš návrh na zlepšenie našo, našej internetovej stránky. Je veľmi dobrá myšlienka zapojiť do tohto celého procesu intenzívnejšie členské krajiny a samozrejme aj zintenzívniť našu spoluprácu s ostatnými výbormi a s Európskou komisiou. Takže aj ja potom predložím niektoré pozmenujúce návrhy, ale východzia mm, správa, východzí materiál je dobrý. Ďakujem pekne. A teraz mojou úlohou je E, požiadať e, pani Šimanskú za Európsku komisiu o jej stanovisko, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. E, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. <clears throat> Vypočul, vy, prečítala som si správu, ten návrh správy pani Valinas s veľkým záujmom a ako um, šéfka odboru, ktorý je zodpovedný za uh, komunikáciu komisie s vašim výborom, tak súhlasím s názorom, ktorý sa nachádza v tejto správe, že je tu naozaj veľmi blízky a intenzívny pracovný vzťah medzi komisiou a vašim výborom. Takáto úzka spolupráca je nevyhnutná preto, aby sme zabezpečili to, že petície si mm, dostanú takú pozornosť, akú si zaslúžia Komisia je prirodzeným partnerom výboru PETI pri e, serióznom zodpovednom spracovávaní petícií a sme odhodlaní pracovať na tomto pe- procese petícií. Potvrdil to aj prvý podpredseda komisie e, Timmermans pri svojom vystúpení v tomto výbore v apríli tohoto roka. <clears throat> Zároveň by som rada počiarkla, že komisia zabezpečuje detailné a úplné odpovede na žiadosti o informácie zo strany výboru v prípade, keď petícia spadá do kompetencie komisie. Komisia tiež zároveň vždy e, sa snaží zabezpečiť, aby poslala svojich najkompetentnejších a najkvalifikovanejších úradníkov, ktorí sa vedia vyjadriť k témam, o ktorých diskutuje, ten, diskutuje tento výbor. Zároveň robíme všetko preto, aby sme výboru dali zmysluplné odpovede a aby sa nám to podarilo, tak e, a zároveň sa snažíme takéto odpovede poskytnúť na čas. Znamená to e, v rámci vytýčených termínov. Za týmto účelom a zároveň v súlade s našim záväzkom na prvý podpredseda komisie ktorý prvý podpredseda komisie aj Franz Timmermans predniesol tu v apríli, poslali sme aj list Rade pre všeobecné záležitosti, kde sme volali alebo vyzývali členské štáty, aby znižovali čas, e, priemerný čas odozvy na žiadosti komisie, ktoré sa týkajú petícií. Ako všetci veľmi dobre vieme, veľmi často sa stáva, že komisia musí žiadať členské štáty o poskytnutie informácií. Na záver by som teda chcela povedať, že prvý podpredseda komisie Timmermans samozrejme bude e, odpovedať na všetky tieto otázky a na všetky obavy a témy počas diskusie v pléne a zároveň sa veľmi tešíme aj na ďalšie pokračovanie našej veľmi dobrej spolupráce. Ďakujem pekne, pán predseda. <clears throat> Ďakujem pekne aj ja. Podotýkam steným kolegom, že deadline na predloženie Eurohov je 21. október o 12. hodine a hlasovať o tomto návrhu budeme 29. novembra. Záverečné slovo Pani kolegyňa Valina, prosím. Ďakujem pekne za komentáre aj vám, pán predseda. Chcela som len poďakovať za spoluprácu a opakujem, že som otvorená vašim pripomienkam a som pripravená na to, aby sme zorganizovali stretnutie, aby sme sa dopracovali ku kompromisom, aby táto správa zastupovala názory na všetkých. Ďakujem pekne, thank you very much. So, ladies and gentlemen, it's... Dámy a páni, zdá sa, že to je na dnes všetko. Ďakujem všetkým veľmi pekne za vašu účasť. Želám vám príjemný večer a budeme pokračovať v tejto sále zajtra o 9. hodine. Yeah.